Pani predsednička. Pokračujeme v našom zasadnutí. Ústne pokračovanie a zoznam rečníkov bol rozdaný. Máte nejaké pripomienky? Nech sa páči. Nie? A zdá sa, že nie. Je zvykom